poznámky, nik sa neozýva, tým možno považovať zápisnicu za schválenú. E, pán e, Dimitar Stonajov e, svoj stiahol svoju žiadosť o ochranu uznanie imunity z 8. novembra 2011. Bolo to stiahnuté a v zmysle príslušného článku sme to akceptovali. SAD, GUE a NG